že ste sa sem dostavili. V pondelok viem, to býva občas trocha náročné, ale sme pripravení na trojhodinové zasadnutie výboru ITRE. Ste pripravení? Dobre. Anna povedala áno, takže to berem ako kolektívne áno. Drahí priatelia, pristúpime k nášmu programu. Bod číslo 1. Ehm, ak nie sú žiadne pripomienky, tak tento program by som si dovol, dovolil považovať za schválený. Nepočujem žiadne výhrady, nevidím, že by niekto sa hlásil. A teraz k mojim oznámeniam. Nemám nejaké osobitné oznámenia, takže môžeme pristúpiť k bodu číslo 3. Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 až 2027. Pozícia parlamentu so zreteľom na dohodu. My by sme radi hovorili o návrhu stanoviska, kde som spravodajcom ja a tieňovými spravodajcami sú niekoľkí kolegovia. Musím povedať, že máme na diskusiu o tomto bode viac ako 30 minút. Neviem, či to bude potrebné, teda či budeme musieť venovať tejto veci takýto dlhý čas. Každopádne dohodli sme sa, teda ako na zasadnutí koordinátorov, ako tieňový spravodajci na našom, na, na našom postoji, na našej pozícii, ako výboj, výbor ITRE. A ja by som chcel zdôrazniť tri také všeobecné záležitosti. V prvom rade sa musíme zhodnúť na jasnej metodike, e, na prezentačných číslach, a to na základe konštantných cien. Tu je toto stanovisko v súlade s našimi kolegami z rozpočtového výboru. Týmto spôsobom e, budeme schopní vyslať jasný signál, jednoznačný signál a vyhneme sa akejkoľvek manipulácii. Tiež e, budeme musieť trvať na právne, záväznej, právne záväznom strednodobom preskúmaní viacročného finančného rámca so zapojením Európskeho parlamentu. Toto sú všeobecné pripomienky a všeobecné e, zásady a mali by sme si pripomenúť napríklad to, že Horizont Európa, Horizon Europe, tam eh, bol náš návrh vo výške 22 miliárd. EU eh, e Invest, tam by eh, tento program mal zaradený, byť zaradený nad rámec Horizont Európy. Connecting Europe Facility, synergie, ako je uvedené v strednodobom posúdení, sú absolútne nevyhnutné a ďalej je potrebné venovať osobitné e, prostriedky na e, energetický, e, energetickú transformáciu v chladných regiónoch, odlahlých regiónoch. Toto sú absolútne zásadné záležitosti, na ktoré musíme pamätať pri predkladaní pozmeňovacích návrhov do 13. septembra do poludnia. Ďalej niekoľko všeobecných pripomienok k stanovisku nášho výboru. Tu v prípade rozpočtu eh, by sme chceli hlasovať na ITRE 9. októbra, ale koordinácia, pretože by sme mali spolupracovať aj s výborom pre rozpočet a s našimi výbor, našimi kolegami, teda spravodajcom a koordinátormi z tohto rozpočtového výboru. Mali by sme definovať eh, konkrétne čísla pre finančné obálky pre jednotlivé časti alebo programy na roky 2021-2027. Pôjde o technický preklad čísel z viacročného finančného rámca e, v zmysle postoja alebo stanoviska Európskeho parlamentu. Tieto čísla sa následne e, dostanú do, e, do predbežnej správy, ako aj do nasledujúcej legislatívnej správy pre tieto programy, čo je veľmi dôležité. A tu by som vám chcel prečítať, čo Eh, navrhujú naši kolegovia z výboru pre rozpočet. Eh, cieľom je dohodnúť sa najprv na stanovisku Európskeho parlamentu o všeobecnosti a o celej finančnej obálke a potom pracovať na legislatívnych správach pre jednotlivé programy, špecifické programy. A ja, by, ja som eh, poprosil spoluspravodajcov v našom výbore pre oblasť viacročného finančného rámca o rozpočtový návrh, teda všetko budeme nazývať rozpočtový návrh, čiže prosím zareagujte ako spoluspravodajcov alebo spravodajcovia e, k týmto našim rozpočtovým návrhom a na základe vašej spätnej väzby sa vypracuje odpoveď, ktorá e, bude zaslaná dnes. Mm, ako spravodajca stanoviska za ITRE budem koordinovať našu prácu s, rozpočtový, s výborom pre rozpočet, pre VFR um, aj z hľadiska tej uh, predbežnej správy. Takže budem koordinovať aj v rámci ITRE, aj voči uh, výboru pre rozpočet, aj medzi vás, vami ako teňovými spravodajcami. A teraz by som vás chcel uh, poprosiť o zaujatie stanoviska. Máme tu uh, politické skupiny. Za politické skupiny uh, ako prvú SAD pán Gajer. Dávam vám slovo. Mm. Ich darf mich erstmal bei Ihnen bedanken für den Entwurf einer guten Stellungnahme mit äh, Ďakujem za tento dobrý návrh stanoviska, s ktorým dokážeme žiť. Tie dôležité ťažiska, ktoré ste uviedli, môžem s vami zdieľať. Poprvé, nové iniciatívy by mali mať nové aj adekvátne prostriedky alebo členské štáty by nám potom mali povedať, ktorých iniciatív by sa dokázali v budúcnosti vzdať. Ale doteraz bol Horizon úspešný program, program, ktorý vždy aj členské štáty menovali. Bola to taká vizitka Európskej únie a aj to, čo poskytovalo pridanú európsku hodnotu a pripravovalo európsku vedu na budúce výzvy. A tak by to malo aj zostať. Preto si myslím, že vaše posúdenie, pán Buzek, že tu potrebujeme nové prostriedky, ktoré by sme mali žiadať, ktoré sú tu z, ktoré sú tu, by mali byť skutočne východiskom. Vo výbore sme sa určitý čas zaoberali tým, aby sme zistili, čo nám tu vlastne komisia navrhuje, čo má na mysli pod stálymi cenami, uviedla tam aj tie všetky ceny, inflačné miery, in, mieru inflácia a podobne. To troška túto vec e, zahmlieva viac prostriedkov pre Horizont Európa, to by sme mali mať. To znamená, že ja za svoju skupinu som pripravený tieto milióny, ktoré sú tu uvedené vo finančnom rámci aj obhájiť. A preto je potrebné sa venovať témam, ako je zmena klímy, udržateľnosť a podobne. Ďalej je pre nás dôležité, aby bolo jasné odčlenenie civilných a vojenských obranov a obranných programov. Tam vidím troška problémy v oblasti Európskeho fondu obrany, ja si myslím, že Horizon má zostať občianským programom, civilným programom a ak je politická vôľa, na to, aby sme mali ďalší výskumný program obraného charakteru v Európe, tak musí platiť to, čo som povedal. Ďalšie úlohy si vyžadujú ďalšie prostriedky a ja myslím, že v horizonte to má byť jasne odčlenené. A potom by som bol ešte za to, aby sme, a mám k tomu aj pozmeňujúce návrhy, aby bol dosť prosiedkov v jednotlivých programoch v rámci VVR, ktoré spadajú pod zodpovednosť ITRE. Mám tu na mysli napríklad vesmírny program alebo programy pre malé a stredné pod, podniky. Prepašte, kolega, musím vás prerušiť, hovorí pán Buzek, lebo je to trocha, no, e, možno dve, tri vety záverom, ale je to trocha zlhavé. Ja, ja, das, äh, lieber Herr Niekedy, pán Buzek, je politika troška komplikovaná a možno treba niekedy vydržať o minútu dlhšie, ale rád sa budem držať vašej milej výzvy byť stručný. Potom chcem povedať ešte niečo k tomu, čo považujem za dôležité, a to je potlačanie zmeny klímy. Tam musíme venovať tomuto problému dostatočnú pozornosť a ja si myslím, že je niekoľko politických problémov, o ktorých sme v budúcnosti hovorili viac zdrojov na obnoviteľnú energiu, previazanosť odvetví a podobne. Ďakujem. Uh, thank you. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie, za vaše pripomienky. My samozrejme čakáme aj na váš pozmeňovací návrh. Ak máte nejaké návrhy, tak eh, ich radi uvidíme. ECR, EKR ehm, e tu zastupuje pán Česák, eh, ktorý zastupuje pána Krostendemského, eh, Krasnodemského, pardon, ktorý sa sem žiaľ nevedel dostať, takže preto dostane slovo pán Česák. Vážený pán predseda, ďakujem za to, že ste mi dali slovo. Ako ste správne e, poznamenali, nahrádzam profesora Krasnodemského, hovorím jeho menom, pretože on sa sem dnes nemohol dostaviť. Ja by som vám chcel poďakovať, pán predseda, menom e, pána Krasnodemského za návrh stanoviska, e, ktorý ste odprezentovali ponechanie rozpočtu na témy ITRE v nezmenenej podobe je veľmi dôležitá vec z hľadiska rozpočtových škrtov v iných oblastiach. ITRE, myslím, zohráva, oblasť ITRE zohráva veľmi dôležitú úlohu aj pri naplňaní sociálnych potrieb a toto treba e, v rozpočte zohľadniť. Ja sa v prvom rade chcem vyjadriť k tomu, e, k tomu e, fondu na transformáciu energetiky pre tie regióny, kde zatiaľ prevláda výroba elektriny z uhlia alebo v uholných elektrárniach. Tu treba zabezpečiť eh, vyššiu mieru investícií pre eh, tieto regióny, ktoré eh, budú pociťovať dopady transformácie energetického trhu a oblasti energetiky ako takej najhoršie. Tu budeme musieť sa snažiť zachrániť pracovné miesta a vytvárať nové pracovné miesta v týchto regiónoch. A mali by sme byť ambiciózni Um, ak budeme rokovať o tomto novom viacročnom finančnom rámci. A tiež by som eh, chcel povedať, že by sme sa mali, zabezpečo- eh, že by sme sa mali zamerávať na energetickú eh, bezpečnosť, pretože toto je záležitosť, ktorá bola v nástroji Connecting Europe zohľadnená trocha menej. Mali by byť vyhradené prostriedky aj na plyno, vodnú infraštruktúru a to najmä z hľadiska tých eh, rôznych rozpočtových škrtov, o ktorých som hovorila. Tiež by malo dojsť k transferu finančných eh, príspevkov alebo teda rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými fondmi. Toto eh, by mali byť schopné manažovať aj samotné, členské štáty a preto vítame nariadenie o spoločných pravidlách a tiež sa domnievame, že tento nástroj by sa nemal využívať na škrtanie národných obálok. Ďakujem vám veľmi pekne, drahý kolega, ktorý prehovoril menom tieňového spravodajcu. Ďalším rečníkom bude pani Víring menom skupiny ALDE. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Moja politická skupina sa domnieva, že by sme sa mali snažiť presadzovať tých 120 miliárd pre e, fondy e, Horizont Európa, alebo teda pre fond Horizont Európa. Je to podľa nás veľmi dôležitá oblasť z hľadiska inovácií a výskumu, aby sme zotrvali na špici konkurencieschopnosti vo svete a tým e, slúžili európskemu občanovi a vytvárali pracovné miesta. Viacročný finančný rámec je celkový rozpočet a obsahuje niektor, rôzne témy a rôzne kapitoly a nemal by sa týkať len energetiky a klimatickej zmeny. Mali by sme ho vnímať trocha širšie. Sú tu aj ďalšie témy, ktoré sú dôležité a e, ktoré majú význam pre občanov nielen Európskej únie, ale aj e, sveta. A preto treba e, vykonávať politické rozhodnutia v rámci jednotlivých fondov a nie na úrovni viacročného finančného rámca. A preto je potrebné vyhradiť príslušný rozpočet tak, aby e, jednotlivé fondy dokázali reagovať na prípadné výzvy, ktoré sa objavia v, regiónoch alebo neskôr v čase. To je také moje stručné zhrnutie toho, čo som chcela povedať. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pani Víring, pani Sakura Faza zastupuje skupinu GUE. Máte slovo. Ďakujem za správu. Myslím si, že, že vaše stanovisko, tá správa ide dobrým smerom a chcela by som chcela by som povedať, že sme ochotní hľadať kompromisy a nechceli by sme, aby sa tie rokovania dostali do nejakej príliš komplikovanej fázy. Tu Európsky parlament by mal zabezpečiť najmä to, aby rokovania o VFR prebehli rýchlo, nemali by sme sa snažiť hľadať najnižšieho spoločného menovateľa. My, si, my sa totiž domnievame, že nasledujúci VFR by mal dať eh, by, by mal vyslať správne signály a tieto signály máme naformulované. Myslíme si, že investície a schopnosť konať by mohli utrpieť, ak by tento viacročný finančný rámec e, bol nastavený na nižšiu úroveň ako 0,3 HDP, pretože čím väčší rozpočet, tým e, väčší vplyv môže Európska únia vyvíjať pri dosahovaní svojich cieľov. Môj druhý problém, ktorý s e, touto problematikou mám, je ten, že Európsky parlament ako demokraticky volený orgán by mal mať plnú e, kontrolu, respektíve mal by zohrávať veľmi silnú úlohu e, v zabezpečovaní implementácie, ale aj úspešného vyrokovania tohto viacročného finančného rámca. Ak e, by sa nám to nepodarilo, tak e, to môže zvýšiť demokratický deficit, pričom by mal existovať mechanizmus na posudzovanie účinnosti tohto viacročného finančného rámca na roky 2021-2027 a e, mal by byť dohodnutý osobitný postup e, s povinnosťou informovania Európskeho parlamentu o výsledkoch. A teraz by som chcela zdôrazniť, že pre e, GUE NGL je dôležité, aby sme zistili, ktoré politiky sa schvália a podľa nás by to mali byť najmä tie, ktoré prospejú občanovi. Chceme, aby tieto investície pokryli e, tie miesta, kde národné vlády neinvestujú dostatočne, s cieľom podporiť synergie a určite by nemalo ísť o tak liberálne politiky a tú katastrofálnu e, politiku úspor, ktorá dúfam už v Európe pomaly končí. Mali by sme podporiť e, občianské a mierové ciele, to je Európa, o ktorej snívame my. A my podporíme aj pozmeňovací návrhy, ktoré pôjdu týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Buzek, e, pani Sakorafa za vaše vystúpenie, za vaše pripomienky. Ďalším rečníkom bude pán Saudi Argas. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. To ja len chcem povedať, že plne podporujem e, tú správu okrem jednej veci, čo e, nie je prekvapením. Na Ignalinu potrebujeme 180 miliónov, máme tu vyčlenenú menšiu sumu. Tento projekt totiž, pán predseda, vstupuje do veľmi nebezpečnej fázy e, demontáže grafitových e, tyčí, teda vlastne grafitovej ochrany v reaktore černobylského typu. Teda rizikom je rozbehnúť tieto práce, ale neukončiť ich. Je to jednoducho vec, ktorá musí prebehnúť od začiatku po koniec. Čiže ja, ja tu mám určité výpočty, ale to nie je pointa. Ja chcem len ja som povedať, že pred 20 rokmi som tento reaktor v elektrárne Ignalina študoval veľmi dôkladne a ja som poskytol aj odporúčania terajšom komisárovi Van der Grupovi a povedal som, je to veľmi nebezpečné. My musíme, musíme e, ten program realizovať po fázach a musia byť na to dostatočné prostriedky. Ďakujem. Drahý kolega, spoliehame sa na váš pozmeňovací návrh, ktorý toto bude obsahovať. To je veľmi dôležité. Pokúsime sa ho samozrejme zohľadniť. Nemôžeme samozrejme slúbiť, že všetko všetko bude tak, ako navrhnete. Dobre, ďalším rečníkom kolega Paul Rubik. Ak je tu, áno, je tu samozrejme, ale počkáme pár sekúnd, nie je to problém. Yes, thank you, uh, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj podpisovanie je dôležité, lebo Peniaze vládnu svetu a myslím, že je dôležité e, po dobrej správe Paskala Lamyho a jeho týmu si uvedomiť, že Pascal Lamy nám povedal, že máme tri možnosti. Jedna možnosť je, že budeme pokračovať tak, ako to bolo, alebo do rozpočtu dáme 50 a e, nejaké to zvýšenie, ale najlepšie zvyšovanie, ktoré podporí rast pracovných miest a HDP je dvojnásobok súčasnej hodnoty. Čiže išlo by o 160 miliard a to, toto je částka, ktorá by bola potrebná na to, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok pre našich občanov. Takže podporujem priateľa Niku. My potrebujeme určitý, určitú neprekročiteľnú líniu, to by malo byť tých 120 miliard všetko nad je samozrejme pekný bonus, ale je potrebné e, zrýchlené konanie, jasný záväzok 120 miliard bez, akýchkoľvek, bez akéhokoľvek znižovania a škrtania. E, toto je veľmi dôležité aj z pohľadu rozpočtov výboru. Ak potrebujeme, ja neviem, niečo na vojenskú oblasť, tak to samozrejme môžeme doplniť, ale nemali by sme to odpočítavať z tých 120 miliard. Ďakujem, kolega. Teraz eh, chcem poprosiť Európsku komisiu, hovorí pán Buzek. Či? Z Európskej komisie tu nikto nie je? Je tu niekto? Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som tu, ale my počúvame a čakáme a tešíme sa vlastne na správu, takže... Dobre. Ďakujem vám. Ďakujem, že ste tu. Eh, Kolegyňa, kolegovia, ďakujem za podporu, ak to môžem označiť za podporu. E, pokiaľ máte samozrejme nejaké body, ktoré sú podľa vás veľmi dôležité, tak som ochotný o nich rokovať. Budeme hlasovať, ako som povedal, 9. oktobra, ale termín predkladania je štvrtok tento týždeň, čiže štvrtok na poludne, len aby ste vedeli, predkladanie pozmeňovacích návrhov. E, my sa sna- budeme snažiť tie návrhy akceptovať čo najflexibilnejšie um, na rozpočtovom výbore. A uh, budeme sa snažiť akceptovať, teda spracovať aj tie názory, ktoré ste práve vyjadrili. A teraz by som prešiel na bod číslo 4 na našom programe. E, ako iste viete, je to bod e, veľmi dôležitý nielen z pohľadu výboru ITRE, ale aj celého Európskeho parlamentu, Európskej únie a, a našich členských štátov. Ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa vytvára Horizont Európa, rámcový program pre výskum a inovácie, pričom sa stanovujú pravidlá účasti v ňom a pridelovania prostriedkov. Spravodajcom je tu Dan Nika. A my tento bod e, preberieme spolu s bodom číslo 5, kde ide o návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Horizont Európa rámcového programu pre výskum a inovácie, kde je spravodajcom pán kolega Christian Ehler. Ako viete, je našou zvyčajnou zodpovednosťou pri rámcových programoch vystupovať a ITRE je vedúcim výborom, je gestorským výborom pre tieto dva spisy, ktorých je zostavený tento návrh. Obidvaja spravodajci odviedli veľký kus práce na vypracovaní návrhu správy vo veľmi krátkom časovom rozmedzi. Nezabúdajte na to, že to bolo niekoľko týždňov, ktoré mali na vypracovanie prvých návrhov. To všetko sa udialo pred letnou prestávkou, aby sme mohli prijať tento návrh ešte v rámci tohto volebného obdobia. A okrem toho bolo potrebné dokončiť túto prácu veľmi rýchlo, aby sa zvládol preklad. Lehota pre pozmenujúce návrhy bola 6. september, ako viete. A táto výmena názorov je preto možnosťou pre spravodajcov podrobnejšie predstaviť svoje stanoviska a súčasne vytvára priestor pre ostatných poslancov vysvetliť svoje pozmenujúce návrhy, ktoré predložili k týmto správam. Vieme, že na takéto veci chodí veľa. Teraz sme ich mali vyše 3000 pozmenujúcich návrhov, to je bežné. A je veľmi dôležité, aby sme pracovali na tomto až do decembra, januára, pretože by sme chceli skončiť prácu čo najrychlejšie. Je to mimoriadne dôležité, pretože potrebujeme v januári, februári rokovať, možno už v decembri, ak sa podarí. Je to prvý, návrh, prvý návrh je rokovať už v decembri, takže uvidíme, či sa nám niečo podarí v takomto duchu. A teraz by som požiadal najprv našich spravodajcov, kolegu Dananika ako prvého. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako ste povedali, nebolo jednoduché pripraviť správu za, na horizont Európa za menej ako mesiac. Bola to veľká výzva. A som veľmi rád, že s podporou komisie sa nám podarilo tu na, na tomto pracovať. Ďakujem pánovi Monetovi, generálnemu riaditeľovi, s ktorým som sa stretol počas konferencie organizovanej v Bukurešti. Podarilo sa mi zozbierať čo najviac návrhov a snažil som sa čo najlepšie aj pochopiť jednotlivé prvky, ktoré v horizonte 2020 nefungovali a ktoré si vyžadovali zmenu. Horizont Európa by mal byť jednoduchší, prístupnejší program, ktorý bude transparentný a bude spravodlivý na účasť. Horizont Európa má takú istú trojpilierovú štruktúru ako Horizont 2020, avšak pilier 2 a 3 nie sú zo strany komisie vždy jasne opísané. Napríklad druhý pilier hovorí o pojme mission, ale text je vágny. To isté platí aj pre pilier 3 a súčasne e, Európska inovačná rada je nová myšlienka, ktorú vítam, ale potrebujeme lepší opis jej činnosti, aktivít, pretože dostáva významnú časť rozpočtu. Náročnosť ako e, náročnosť poukázali mnohé zainteresované strany a riešim to v svojej správe. Podľa údajov komisie v horizonte 2020 viac ako 530 tisíc e, žiadostí bolo spracovaných a potom došli aj tisícky alebo stovky návrhov z rôznych orgánov a krajín. Mám podporu všetkých tieňových spravodajcov. Mali sme štyri stretnutia počas ktorých spravodajci aj asistenti boli prítomní a pokúšali sme sa zapracovať čo najviac ich predstav, predstav, ktoré by mohli získať podporu Európskeho parlamentu. Takýmto spôsobom dúfam, že sa nám podarí zareagovať na e, požiadavky, ktoré sme dostali môžeme podporiť ten návrh 120 miliard eur. Základný a kolaboratívny výskum by mal poskryť celý reťazec výskumu, spolupráca, excelentný výskum, základný výskum, reciprocita v medzinárodných partnerstvách. Potrebujeme to mať jasnejšie a zásada reciprocity sa má vždy uplatňovať, keď je to možné aby sme ma, potrebujeme jasnejšie pravidlá pre duševný výskum. Inovácie a výskum priamo súvisia s duševným vlastníctvom. Potrebujeme jasné pravidlá, aby sme zhodnotili výskum financovaný EÚ. Najmä menší a noví účastníci potrebujú poradenstvo aby vedeli, ako správne chrániť práva duševného vlastníctva. 5. Zásada prvého komerčného využitia projektov financovaných EÚ. My v EÚ máme vynikajúce výsledky, pokiaľ ide o vedecké časopisy. Avšak, keď hovoríme o komerčnom využití týchto výsledkov, tak veľmi často zaostávame za našimi hlavnými medzinárodnými konkurentmi, E, prišiel som s myšlienkou toho, že prvé komerčné využitie má byť v EÚ, aby sme maximalizovali osoch pre občanov, 6 synergie s inými fondami EÚ, aby sme znížili tú náročnosť, ktorou sa stretávajú príjemcovia. Je dôležité zvýšiť synergie a prepojenia medzi jednotlivými finančnými nástrojmi EÚ a potrebujeme mať jednotný súbor pravidiel. Mali by sme aj rozšíriť excelentnosť celom programu 7. Vítam zapracovanie misií, ale potrebujeme ich lepšie e, e, zadefinovať a po základnom E, období by mali byť lepšie rozpracované a je potrebné, aby bol aj parlament zapojený do vypracovania missions. Potom rovnaký plat za rovnakú prácu, to veľmi podporujem, rovnaké zaobchádzanie a rovnaké ocenenie ohodnotenie, najmä keď ide európske programy financované z európskeho rozpočtu. Platy by sa mali vypočítať na základe spoločného algoritmu. A to znamená mierka alebo miera, ktorá práti pre všetkých vedcov zapojených do programu bez ohľadu na krajinu pôvodu výskumného pracovníka alebo toho, kde sa výskum realizuje. Táto jednotná mierka by mohla vychádzať z služobného obdobia, z kariéry týchto vedcov, tak ako sú zadefinované v európskom rámci pre pracovný postup vedcov. Ďalší bod posúdenie nezávislými expertmi je dôležité, aby príjemcovia a zainteresované strany verili horizontu Európa a na to potrebujeme nezávislých expertov, ktorí budú anonymne posudzovať návrhy. 10. Zjednodušenie. Zjednodušenie v rámcovom programy, programe prostredníctvom E, ocenenia v dvoch stupňoch, pokiaľ ide o ceny, interná fakturácia, vzájomná dôvera, audit, akceptovanie bežných účtovných postupov. 11. Rozšírenie, aby Únia zmaximalizovala svoj výskum a rozvoj, potrebuje uzavrieť rozdiely medzi, vyplniť rozdiely medzi členskými štátmi, odstrániť ich. Európa 15 tých predstavuje 87,2% a EU 13 štátov 4% a pridružené krajiny predstavujú 7 Myslím si, že tieto čísla hovoria sami za seba. Potom zvýšenie a príťažlivosti únie. Konečný úspech horizontu Európa závisí od toho, ako sa nám podarí pritiahnuť vedcov. Verím, že projekty, ktoré im sa darí prilákať vedcov, a firmy z tretich krajín by mali mať tiež osoch z finančných stimulov. Pokiaľ ide teraz o UK a Brexit, Spojené kráľovstvo je členský štát a nie je tu žiadna iná kategória alebo paragraf, v ktorom by bolo, do ktorej by mohlo Spojené kráľovstvo zapadať. Spojené kráľovstvo je v rámci EÚ 28 členských štátov a každá a iná možnosť bude výsledkom rokovaní komisie. A to sa v tejto správe nespomína. Potom niektorí kolegovia si mysleli, že bod, že článok 12, ktorý hovorí o UK, ale ten hovorí o Južnej Kórii, Kanade a Novom Zélande, Toľko moja stručná prezentácia, pán predseda, a chcem sa ešte raz poďakovať kolegom a komisii za ich podporu a za to, že sa nám v tom krátkom čase podarilo pripraviť túto správu. Ďakujem. Ďakujem, kolega. A teraz chcem poprosiť tieňových spravodajcov. E, pre, pardon, pardon, ešte jedna vec a ešte Kristian Ehler, nie ako tieňový spravodajca, ale ako spravodajca ďalšieho bodu, kde ide o vykonávanie programu Horizont Európa. Ďakujem veľmi pekne. Ja začnem s procedurálnou otázkou. Dozvedeli sme sa v lete, že to, čo nám rada povedala na začiatku e, leta, že spochybňuje spolurozhodovanie v tomto špecifickom programe a je to veľmi problematické, lebo sme mali všeobecné programy a špecifické programy, ktoré sa viac zaoberali implementáciou a vždy sa preberali s príslušnými spismi. Komisia sa rozhodla z dobrých dôvodov to odčleniť a teraz máme situáciu s dvomi správami, kde sú pravidlá pre špecifické programy a pre hlavnú správu a nie je žiaden dôvod, aby rada toto spochybňovala. Veľmi ma teší, že komisia sa drží svojho stanoviska ale všetky tie argumenty, ktoré sa predložili, sú veľmi problematické, pretože to ukazuje, že rada nemá ochotu ísť rýchlou cestou. A ak sa dostaneme do eh, medziinštitucionálnych bojov, tak to nie je obraz Európy, ktorá koná a chápe, že inovácie sú hlavnou hnacou silou pre tvorbu pracovných miest a rastu a všeobecne máme veľmi zložitú dobu, kde sa spochybňuje v USA dokonca aj sloboda výskumu a to, že nehovorím o Rusku a Číne a ostatných častiach sveta, tak Európa by mala ukázať svoj dôraz na výskum a nebala by sa e, tu navenovať nejakým medziinstitucionálnym bojom. Takže teraz niekoľko všeobecných slov po tomto úvode. Aby som pokračoval to, čo sa povedalo, za roky sme dospeli k dohode, že obrana a program majú byť odčlenené. Technicky máme špecifický program, ale je to skôr správnych dôvodov, pretože to má byť zapracované do programu a my sme mali, my by sme mali držať tohto odčlenenia. Potom ďalej všeobecne panuje zhoda, že spoločným záujmom parlamentom je posilnenie úlohy malých a stredných podnikov. Takže si myslím, že je veľmi dobré, že obaja spravodajci ukázali svoju ochotu posilniť túto myšlienku a mali by sme sa aj tomuto venovať. Potom, pokiaľ ide otázka pre monopríjemcov a potom, pokiaľ ide rozšírenie, aj to je zdieľaný problém. Uh, parlament, ani komisia, ani rada nebudú prichádzať s iniciatívou rozšírenia programu návrh spravodajca sú z hľadiska peňazí, napríklad zdvojnásobenie rozpočtu, alebo hovorenie o potrebe riešiť toto výrazným spôsobom je e, dobrý, dobrá pripomienka, akceptovaná. Musíme pochopiť, že ak naozaj toto chceme riešiť, nemôžeme to robiť z e, e, výskumného programu. Výskum je vždy o excelentnosti, je obmedzený na určité veci a je dôležité, sme boli s kolegami v štruktúrálnych fondov v Kontane, aby naše úsilia našich programov boli odrazené aj v iných. Uviediem jednoduchý príklad. Nemá zmysel mať napríklad nejaký nový výraz ako pečať excelencie, kde by boli návrhy, ktoré sú úplne super z hľadiska svojej excelentnosti, ale nemáme na to peniaze a obraťme sa na štrukturálne fondy, ale potom ich z tých štrukturálnych fondov nemôžete financovať. Takže musíme vytvoriť takúto väzbu medzi výskumnými programami a štrukturálnymi fondmi, inak nebudeme mať dostatočný priestor na to, aby sme tento problém dokázali výrazne riešiť. Musíme sa ešte bližšie pozrieť aj na otázku z internacionalizácie. Zdieľam e, e, názor Dana Nika, že sa na to musíme pozrieť, ale EPP má problém aj s tým, že sa musíme vyhnúť všetkému, čo by sa mohlo e, e, javiť v globálnom kontexte tak, že ide smerom Európa ako Europe First. Otvorenosť výskumu, otvorenosť, sloboda výskumu, otvorenosť voči svetu je súčasťou európskeho dedičstva a v časoch, keď Čína sa stáva nacionalistickejšou, Rusko Deto máme amerického prezidenta, ktorý hovorí o tom, že výskum nie je výskum, ale že je to voodoo a tak potom to má byť Európa, ktorá bude niesť túto štafetu a my sa musíme svoju štafetu slobody a otvorenosti nemusíme všetko definovať len z nášho pohľadu, pretože napríklad výskum klímy je globálna výzva, globálny problém a ak by sme to robili jednostranne, nebude to fungovať. Áno, mali by sme byť naivní v tom, ako vymiňame peniaze, ale ak by sme mali naše granty aj niekde vo svete, naše zárodkové granty aj niekde vo svete, inde, tak reciprocita nemusí byť to hlavné hľadisko. Pokiaľ ide o materiálny obsah, vecný obsah, tak strategické plánovanie, na to sa rada pozerá ako na niečo veľmi exotické. My si to nemyslíme, my si myslíme, že názor komisie mať aj čas na zamyslenie, je ten správny spôsob, na to by sa zapojili zainteresované strany a e, občianská vedecká spoločnosť, ale má to byť delegovaný akt, potom máme rozhodnutie, áno, nie, pokiaľ ide o missions, tak to by sme mali na tom ešte viac popracovať, malo by to byť inkluzívnejšie, alebo by sme ich mali revidovať po dvoch rokov, skôr než prídu nové a malo by to byť také špecifickejšie. Pokiaľ ide o partnerstva, tak sa tu spomínajú veci, ktoré by e, mali byť otázkou posúdenia a potrebujeme mať aj rovnováhu medzi vecnými a finančnými príspevkami. Potom otázka, či znížiť alebo zvyšiť použitie finančných nástrojov, takže myslím si, že v partnerstve uvidíme, čo vznikne z konzultačného procesu, ale mal by to byť delegovaný akt. Pokiaľ je otvorivý priemysel, to je niečo nové, ale veľká väčšina v parlamente to podporuje. Je to hnacia sila, hnací faktor našej ekonomiky. Ale keď si pozrieme aj umelú inteligenciu, tak vieme, že táto tvorivosť vo výskume kombinovaná s umelou inteligenciou môže byť jednou z nacích síl budúcnosti. Pokiaľ ide si, tak to je posvetná pôda do určitej miery, ale mali by sme sa pozrieť aj na posilnenie ERC, ale myslím si, že je to veľmi dobrý nástroj. Pokiaľ ide o rod, nemusíme to spomínať 182 e, krát. Mali by sme byť konkrétnejší, mali by sme e, napríklad hovoriť o programe Marie Curie a o podpore, ak sa zmení rodina alebo životná situácia mužov aj žien. Je to lepšie, ako hovoriť o len spomenúť slovo rod 182 krát v texte. Pokiaľ ide o fast track, tak to je určite to, čo platí. Naše výskumné programy sú niekedy veľmi pomalé, takže potrebujeme túto rýchlu cestu ako nový inovatívny nástroj. Pokiaľ ide o rozšírenie, k tomu som sa už vyjadril, pokiaľ ide o ERC, tak to musíme ešte troška vysvetliť. Veľ rozlíšenie medzi oslovenými skupinami a potrebami, podrobnosti o tom, ako sa to bude realizovať, realizácia e, rôznych spôsobov, ja neviem, požičiek a tak ďalej a tak ďalej, potom hodnotenie, posúdenie v reálnom čase, pretože toto býva veľmi pomalý program a posledný program ukázal, že sa musíme rýchlo učiť a potrebujeme inovatívne pat- vzory, vzorce, aby sme sa niečo naučili Proste tieto nástroje musia byť rýchle a musia sa dať rýchlo posúdiť. Štruktúrna spolupráca medzi CIET je tiež ďalšia otázka. Definícia o zodpovednosti vlastníkov programu, manažérov programu, definícia nástrojov, aby prišla investori s rizikovým kapitálom, e, ktorí budú financovať rizikové projekty. A potom by som chcel ešte povedať niekoľko slov potrebujeme mať otvorený vedecký cloud. Hovoríme o tom už niekoľko rokov a na to by sme mali mať rozpočet. A proste treba to tam eh, uviezť a ísť aj podľa toho. Potom, potom pokiaľ ide o tie klastre, čo sa týka energetiky, tam máme, myslím, podobný názor, ako spomínali kolegovia z SAD, eh, ale chceme, aby sa podporili implementačné opatrenia, pokiaľ ide o riešenia eh, v rámci výroby, čiže aj o tú im implementáciu a o tú výrobu tam ide a e, pokiaľ ide o intervencie, aby sme sa veci sústredili na tie priemyselné e, zariadenia, pretože e, treba pomôcť tomu priemyslu, aby sa vedelo prispôsobiť. Špeciálny program sme mali mať pre bezpečnosť v rámci SSH, v rámci toho výzvy by sme mali mať silný program práve aj pre priemysel. Pokiaľ je zdravotníctvo, tam si myslím, že by bolo dobre Eh, aby sme v rámci zdravia, eh, v rámci vedskej rady eh, veci koordinovali oveľa viac v Európe. Máme tam veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, len spravodajcovia tam dali niekoľko stoviek, čiže treba rýchlo konať, ale treba, aby sme odzrkadlili situáciu tak, ako naozaj je. Pokiaľ ide o kvantovú technológiu, napríklad tam máme e, dva roky naskok pred Američanmi. Pokiaľ teraz budeme e, toto e, zvážovať, že to budeme riešiť v roku 2020, tak o to naskok prídeme. Takže treba konať e, rýchlo. Musíme konať, aby sme držali krok s tou inováciou, s tým tempom inovácie, aby sme neboli pozadu. Ďakujem kolegovia, bolo to viac ako 10 minút, ale e kolega hovoril e, vlastne aj ako spravodajca, ako tieňový spravodajca, pokiaľ ide o ten hlavný program. Kolega Zoríňa ďalej, ten nahrádzuje pani Cabezon Ruiz, ten tu je iba v jednej funkcii, ako tieňový spravodajca pre konkrétne programy. Takže pani Kabezon Ruiz, kolega Zoríňo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako ste povedali, pani Kamečlon Ruiz tu dnes nie je s nami, takže ja poviem to, čo chcela povedať ona. Musím povedať, musím povedať, že sme spolu boli autormi e, viacerých pozmeňovacích e, návrhov, ktoré sú úplne kvalitné. Chceme sa poďakovať e, kolegom za prípravu kvalitnej správy práve je pravda, že na to nebolo veľa času. A toto bude základ e, ďalšieho výskumu v EÚ, práve tento e, dokument a aj e, budúcnosť výskumu a teda vedy a technológie. Myslím, že tá rovnováha v správe je dobre nastavená medzi jednotlivými záujmami, ktoré máme sú tu rôzni aktéry, ktorí sa to týka, musíme podporovať, aby to malo hlavne pozitívny dopad na spoločnosť a veda by mala byť, konať na prospech spoločnosti, aby tá spoločnosť toho v prvom rade e, dokázala niečo vyťažiť. A mali by sme konať prospech ľudí. Tí by mali byť v strede, e, v stredobode pozornosti alebo snahy e, a na ich prospech by mali byť tie výsledky, o ktorých tu hovoríme. E, tá suma, e, o ktorú sa rozpočet navyšuje, je veľmi výrazná. Je to peniaze, ktoré pôjdu malým stredným podnikom, e, pôjdu do tzv. slobodnej vedy, ako tu bolo uvedené, a je to prepojené aj na tému, o ktorej tento týždeň budeme hovoriť, a to je prístup k autorským právam a k tomu, akým spôsobom vedomosti E, vznikajú alebo produkujú, sa produkujú. E, a pokiaľ ide o tú e, excelentnosť, pokiaľ ide o toto kritérium, áno, znamená to, že tam budú isté obmedzenia, pokiaľ ide o inkluzívnosť a treba takisto povzbudiť, motivovať mladých výskumníkov a mladých inovátorov. Treba teda hľadať tých ľudí, ktorí tie inovácie prinesú. Samozrejme, rodová e, rovno, e, právnosť je e, dôležitá, potom treba tam mať rovnováhu medzi jednotlivými programami, či sú to tie regionálne alebo iné. A takisto mali by sme sa snažiť znížiť rozdiely, ktoré máme v rámci rozvoja jednotlivých regiónov. a zároveň by sme mali vždy zohľadniť kreatív konkrétnych návrhov. Pokiaľ je o tie klastre, tie sú veľmi dôležité, čo sa týka riešenia problémov. Máme tu ten klaster zdravotníctvo, ten e, navrhoval, e, navrhovali naši kolegovia, či to rakovina, či to e, kardiovaskulárne choroby, teda tento spoločný klaster. A to vlastne zdôrazňuje e, tú dôležitosť týchto e, tém. Bude to nakoniec prepojené aj na iné otázky. Budeme hlasovať o digitálnej Európe. Máme tu ten e, prepájajúci mechanizmus v rámci Európy, ktorý je veľmi dôležitý, pokiaľ chceme vytvárať infraštruktúry. Máme tu program Europe Invest, ten je veľmi dôležitý, pokiaľ chceme získať financie, ktoré aj reálne potrebujeme. Takže treba sa na to pozerať tak holisticky. Nemali by sme E, to brať tak, že konkurenceschopnosť je na jednej strane, inovácia je niečo iné, ako je zase niečo tretie, práve naopak sú prepojené. Všetky tieto e, prvky navzájom sa posilňujú a pomôžu nám reagovať na e, potreby našich občanov. že to je veľká výzva, ale som, sme presvedčení, že e, dokážeme e, zvládnuť tie ciele, ktoré tento program e, vytýčuje a spravodajci v tomto spravili veľmi, alebo vykonali veľmi dobrú prácu. Ďalej pán Tošanovský, ten vystupuje za ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať kolegom spravodajcom, pretože ako ste povedali, naozaj boli pod veľkým časovým tlakom a pod eh, aj veľkým objemom, ktorý s tým súvisí, alebo teda objemovým tlakom, tých návrhov bolo naozaj veľa. Ja sa pokúsim stručne zhrnúť to, čo my podporujeme a čo prípadne by sme ešte tam mali dodatočne upresniť. Súhlasím s navýšením rozpočtu na 120 miliard, ale hovorím, podobne ako ďalší kolegovia, že nemalo by dôjsť k nejakej nerovnováhe, pretože naozaj veda a výskum rozhoduje, rozhodujú o budúcnosti Európskej únie, o našom úspechu v rámci medzinárodnej konkurencie. Pokiaľ ide o tie equal payments, ako tu spomínali aj kolegovia, podporujeme tento koncept, pretože keď došlo k nejakým odlišným prístupom, plodilo to veľmi nepríjemné diskusie v rámci vedeckých pracovníkov. Myslím si, že musí sa naozaj, ako kolega Nika povedal, nájsť spoločný prístup z hľadiska hodnotení, hodnotení kategorizácie, tak aby sme do tohto e, priestoru nevnášali nejakú zbytočnú súťaživosť e, negatívneho typu. A pokiaľ je ten widening, tak ako Christian hovoril, tá excelentnosť by, by mala byť na prvom mieste a to je to, čo ide pri vedeckej práci. Ale čísla hovoria o niečom trochu inom, tak ako boli teda jednotlivé e, programy zadávané. Hovoria tam, tie čísla hovoria o veľkej nevyváženosti a možno by tam mal byť nejaký silnejší motivačný e, moment, aby sme naozaj motivovali nové vedecké pracoviska, aby aj tie sa zapojili e, do tohto programu. To, čo spomínali ďalší kolegovia, pozícia Británie sa ťažko definuje, pretože rozhovory prebiehajú a nevieme presne zaradiť do toho správneho e, do nejakej správnej krabičky ich pozíciu, pretože aj pre nás predsa len je Británia trochu iný prípad než napríklad Izrael alebo Južná Korea. Význam dlhodobej spolupráce Veľkej Británie e, je taká, že by sme mali nájsť vhodnú mieru spolupráce vedeckých kapacít. Nielenže sú výhodné pre Veľkú Britániu, ale sú výhodné aj pre nás a je tu o vedecký program. Myslím, že v rámci rokovaní o Brexite bude jednou z, úlohou, jednou z úloh práve otázka toho, ako sa vyrovnať s touto tému. A podobne ako Christian Ler hovoril, mali by sme, a ja si myslím, explicitne vymenovať vesmírny výskum, ktorý je tam iba implicitne daný v tom klastri medzi priemyslom a IT. A potom sa o tom o ňom hovorí e, v rámci toho rozpracovania. Ale myslím, že to je natoľko závažná téma, že mala by sa tu spomínať aj explicitne, aby potom táto téma nezmizla alebo sa neostala niekam nižšie, než by mala byť. Náš názor je, a náš návrh je, a ja pripájam sa k kolegom, ktorí tiež dávali tieto pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o tie regióny in transition, tak e, tam naozaj veda bude zohrávať dôležitú úlohu, ak sa podarí na štartovanie úplne nového prístupu k energetike a uvidíme, ako tieto regióny tie sa objavujú takmer na e, e, celej Európe, to nie je iba otázka iba jednej krajiny, ako sa v vedavickom si to vysporiada. Potrebujeme tento nástroj, takže preto podporujem, aby vznikla v tomto pilieri, aby sa definovalo ako téma týchto regionov bude riešená. Ďakujem pekne kolegom a som rád, že sa podarilo spoločne nájsť v tomto e, ťažkom tlaku spoločnú reč a vážim si to. Ďakujem. Uh, thank you very much, colleague. Madame... Ďakujem. Pani Víring, za ale nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem kolegom za prácu, ktorú vykonali vo veľmi krátkom čase. Teším sa na diskusiu o tých tisíckach pozmeňovacích návrhov. Dúfam, že sa s kolegami dopracujeme ku kompromisu v novembri. V našej frakcii sme začali našu diskusiu s nasledovným cieľom. Excelentnosť tak, aby bola všade v EU. Chceli sme zvýšiť schopnosť celej EÚ a toto sa nám podarí dosiahnuť, ak budeme investovať do naozaj kvalitných projektov eh, v rámci nášho priemyslu a do tých tzv. unicorns v rámci EÚ. Ale nemôžeme už eh, eh, sa tváriť, že neexistujú rozdiely medzi členskými štátmi. Musíme zabezpečiť, aby sme túto skutočnosť akceptovali a aby sme boli kreatívni pri riešení tejto situácie. Ale mám iný názor ako panika. Na ALDE si nemyslíme, že má nejaký zmysel robiť nejaké podkategórie v rámci excelentnosti. Takže my chceme viac príležitostí, pokiaľ ide o nachádzanie synergii medzi jednotlivými európskymi finančnými mechanizmami. Máme e, mať za cieľ 3% Eh, cieľ, čo sa týka in, eh, investícií do inovácií v energetike pre jednotlivé členské štáty. A potom tie veci, ktoré ešte bude treba vyriešiť na vyšších mesiacoch s kolegami. Poprvé, treba konkrétne hovoriť o alokovaní rozpočtov a o celkovom objeme 120 miliard. Horizon 2020, tam sme pracovali na úspešnom simplifikačnom zjednodušovacom procese a v tomto chceme pokračovať aj naďalej e, a preto podporujeme, aby komisia e, išla cestou evolúcia, nie revolúcia, ako povedala. Ale nemali by sme sa bať e, bojovať s tými výzvami, ktoré tu sú antimikrobiálna e, rezistencia, plasty v oceánoch, umelá inteligencia a dopad tejto umelej inteligencie na spoločnosť, superpočítače, kvantové záležitosti, takže treba si naozaj vybrať e, tie projekty, ktoré sú naozaj dôležité, tie by mali byť prioritné a potom realizovanie tých projektov. Musíme presne vedieť, čo presne očakávame od týchto projektov. čo očakávame od strategického plánovacieho procesu. Ja ako europoslankyňa e, budem veľmi rada viac zaangažovaná do toho programu e, vďaka delegovanému aktu alebo aktom, ale dúfam, že to e, ten proces nespomalí. Hlavní aktéry v konečnom dôsledku to sú tí výskumníci, to sú tie univerzity, to sú tí inovátori, tieto organizácie. My musíme pracovať tak, aby oni mali kontinuitu a aby e, náš postup e, išiel ruka v ruke s tým, ako sa vyvíja situácia na trhu. Súhlasím s kolegom, že má tam byť rovnováha medzi výskumom a inováciami v celom tomto projekte. Áno, na, Európskom, e, na Európskej rade pre inovácie vidím veľa príležitostí, ale mám isté obavy, že iba navyšujeme rozpočet v tej tretej časti, ale bez výskumu nemôžu byť inovácie. Ak chceme, aby inovácie boli kontinuálne, musíme investovať do toho základu a potom až môžeme z toho ťažiť. Takže to je samotný primárny výskum. A potom posledná vec, ktorú som chcela povedať, je to ambiciozný program tak, aby Európska únia bola konkurenceschopnejšia na, eh, na celosvetových eh, trhoch. To je náš cieľ a tento veľmi rada podporím. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ďalej, pán Dalund za eh, Zelený Ďakujem pekne. Poprvé, pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť, e, potrebujeme tam silný klimatický rozmer. Investície do klimatických víziev v celej Európe. To bude veľmi dôležité v najbližšom období. Už e, teraz sme e, videli toto leto, aké dopady budú klimatické zmeny mať v Európe, vysoké teploty, požiare, E, suchá a tak ďalej. A práve preto aby sme, je potrebné, aby sme investovali do týchto tém e, čím e, skôr, aby sme investovali do veci, ktoré môžu okamžite alebo čo možno najskôr sa realizovať aj v praxi. Pripravili sme preto pozmeňovacie návrhy, ktoré výrazne navyšujú earmarking pre práve tieto klimatické programy. Chceme takisto vytvoriť e, transparentný mechanizmus, ktorý zabezpečí to, že komisia naozaj tieto cieľe bude plniť. V súčasnom programe nám chýba 5% na to, aby sme splnili ten klimatický e, cieľ. To všetci vieme, aj dvor auditorov, aj poslanci, aj komisia. Ale nič sa s tým nerobí. To sa musí zmeniť. E, po druhé, integrita excelentnosti. Veľmi e, máme veľký problém, pokiaľ ide o kompromisy v rámci kritéria excelentnosti. To je veľmi dôležitý e, komponent, pokiaľ ide o ten e, výskumný program, aby to bol dôležitý a úspešný nástroj Európskej únie, tak ako to má byť v rámci EÚ, ten najdôležitejší. Vidíme, že máme tu istý nedostatok v Európskej únii a potrebujeme, aby tieto nedostatky sme istými nástrojmi E, vylepšovali alebo odstraňovali postupne tak. A myslíme si, že je aj e, lepší spôsob než ten navrhovaný, pokiaľ ide o excelentnosť e, pre všetkých. Potom po tretie, chceme, aby tu bol otvorený program pre celý svet. Sú nakoniec rôzne trendy populistické, izolacionistické, izolacionistické ale európska únia takto nikdy nebude úspešná. Veda a inovácie sú e, úspešné iba vtedy, keď sme otvorení voči svetu a aby ľudia mali voľný prístup k tým výsledkom. Potom strategické plánovanie. My chceme, aby tam bolo jasnejšie e, nastavené všetko, čo súvisí so strategickým plánovaním. To nemôže byť iba komisia, ktorá o tom bude rozhodovať. Nechcem, aby e, parlament vybral konkrétne témy, ale aspoň o tých kritériách by sme sa mali rozprávať. Mali by sme to ovplyvniť istým spôsobom o tých východiskových bodoch. A tešíme sa na prácu s kolegami, pokiaľ je kompromisné návrhy. Ďakujem. Ďalej skupina GUE. Tu máme dvoch rečníkov. Kolega Silikiotis, tieňový spravodajca, pokiaľ je klimatický program, nech sa páči. E, pre rámcový e, program, pardon, nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem hovoriť eh, k eh, témam, ktoré spadajú pod eh, moju agendu. Chcem sa poďakovať za správu pánovi kolegovi a takisto aj za dobrú spoluprácu medzi politickými skupinami. Myslím si, že to je najlepší možný výsledok, ktorý tu máme. Eh, pred na stole. GUNGL vníma tieto návrhy, pokiaľ ide o Horizont Európa veľmi pozitívne a priorita a prioritu dávame eh, praktickým eh, programom alebo projektom, ktoré naozaj budú mať pozitívny dopad v praxi. Potrebujeme výskum, ktorý bude bojovať proti klimatickým zmenám Potrebujeme trvalo udržateľný rozvoj a samozrejme chceme pracovať na ekonomickom rozvoji. Máme skúsenosti s horizontom, horizontom 2020 a mali by sme, myslím si, sa snažiť vylepšiť tento program. A to v zmysle vyššej transparentnosti a lepšie organizovaných hodnotiacich tímov. Tiež by sme mali zdôrazniť opatrenia, ktoré možno podniknúť na podporu mikro a malých a stredne veľkých podnikov, tak aby dosiahli lepšie výsledky v oblasti výskumu a inovácií, a to najmä v zmysle e, sprístupňovania prostriedkov. Mali by sme tiež bojovať proti nerovnosti, ktorá existuje až doteraz v prístupe k e, financovaniu zo strany najmä týchto podnikov. A tiež chceme zabezpečiť, aby všetky údaje a poznatky, ktoré vyplynú z tohto výskumu, boli k dispozícii všetkým. A záverom chcem ešte dodať, že je veľmi dôležitým elementom oblasť zdravia. Potrebujeme využívať program Horizont na to, aby sme podporovali výskum v oblasti zdravia, a to e, najmä e, výskum v boji proti zriedkavým a nákazlivým ochoreniam, výskum zameraný na budovanie terapeutických e, liečebných postupov. Toto by mal byť hlavný cieľ. Tiež sme navrhli pozmeňovacie návrhy, ktoré o tomto hovoria. Radi ich predložíme. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Buzek, pani Matias, špecifický program. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela poďakovať eh, spravodajcovi, eh, keď hovoríme o špecifickom programe, eh, tak ja som v tejto oblasti pracovala, bola som spravo, spravodajkyňou, takže mám pomerne e, dobrý pohľad na tento špecifický program. A zmenila by som možno len jednu vec. My sme čelili určitým problémom už v minulých rokoch v rámci Horizontu 2020 a e, sú tam dimenzie, ktoré by som chcela posilniť. Nemám veľa času, takže e, spomeniem len to najdôležitejšie. Pán spravodajca Eh, Christian Ehler spomínal, že pokiaľ ide o prístup eh, špecifického programu, eh, ten nie je celkom dobre formulovaný. Bolo by vhodné podľa môjho názoru vytvoriť nový klaster pre humanitné a sociálne alebo spoločenské vedy, pretože to tam chýbalo. Hm, Javí sa tu istá snaha znižovať význam humanitárnych a spoločenských vied, ale to by sme nemali dopustiť. Táto disciplína by mohla E, zakrnúť a pritom je to veľmi dôležité pole výskumu v Európskej únie. A preto by parlament mal vyslať silný signál v tom, že je potrebné posilniť túto oblasť a posilniť investície do nej. Tu sa, dom, sa domnievam, že potrebujeme výskum v humanitných a spoločenských vedách. Nemali by sme ho opomínať, to je veľmi dôležité. A treba si uvedomiť, že nie, je inovácií bez investícií, preto treba posilniť investície do základného výskumu. My totiž nemôžeme dovoliť, aby nám zahynulo celé jedno veľké odvetvie základného výskumu, pretože bez neho inovácie nie sú. V tomto zmysle by sme chceli predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré sa budú týkať práve základného výskumu a pokiaľ ide o zdravie, tak e, máme tiež návrh na vytvorenie príslušného klastra, pričom niektoré oblasti sú skutočne zanedbávané, napríklad e, neprenosné choroby, demencia, diabetes 1 a 2, rakoviny, vzácne ojedinelé choroby. Táto dimenzia chýba, mali by sme ju tam vniesť. A tiež e, tematické zmeny, napríklad námorný výskum, to je tiež dôležitá oblasť. Je tam teda viacero dôležitých oblastí, ktoré pokryté nie sú a mali by byť pokryté. Takže na toto by som sa chcela sústrediť. A záverom opakujem, bez investícií a bez výskumu nebude. Nebudú inovácie. A ja som veľmi rada, že tento program sa pripravuje, pretože je pre krajiny Európskej únie zásadný. Myslím si, že by tiež mal zabezpečiť úplnú nezávislosť vedcov a výskumníkov teda nielen z hľadiska platov, ale aj ostatných náležitostí a tiež úplnú transparentnosť eh, a dodefinovanie funkcií a kompetencií Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za skupinu EFDD dostane slovo pani Damato. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené kolegyňa a kolegovia. Ten princíp rýchlosť nad kvalitu, ktorý sa uplatňuje, alebo uplatňoval v rámci e, programu Horizont Európa, e, tento by sme sa mali snažiť e, modifikovať ešte pred voľbami do komisie. A ja dúfam, že v nasledujúcich týždňoch nebudeme musieť čeliť snahám o krátenie príslušných obálok, pretože pokus alebo teda takéto prieťahy by nám mohli prácu veľmi skomplikovať v budúcnosti. E, sú tu dve či tri veľké politické skupiny, ktoré hovoria o, alebo tie veľké frakcie, ktoré e, redukujú demokraciu a treba si vypočuť hlas aj menších frakcií. E, zároveň je potrebné zvýrazniť spolurozhodovaciu úlohu parlamentu. Ja som pred dvoj mesiacmi navrhla, aby sme obsah tohto rozhodovania presunuli na, eh, na nariadenie. Vtedy sa nám to zdalo absurdné, ale teraz mám pocit, že spravodajca s touto stratégiou súhlasí. A ak eh, by sa uplatnil tento princíp, okamžite by sme mohli situáciu v rokovaniach s právnym odborom rady um, uľahčiť. Ja Totiž mám pocit, že my máme určitú výsadu a pracujeme paralelne. Určite chceme zlepšiť program financovania výskumu a inovácií tak, aby z toho mali prospech výskumníci, univerzity, výskumné centra, všetci európsky občania. Náš príspevok k rámcovému programu bol špecificky zameraný na 5 aspektov zo štruktúrneho hľadiska Niekoľko pozmeňovacích návrhov hovorilo o klastri alebo o uplatňovaní pojmu klaster, ktorý využíva komisia. Vo viacerých krajinách, okrem iných v Taliansku a v Nemecku, tento pojem je nejednoznačný. Využíva sa totiž v iných projektoch a programoch. A my by sme chceli zdôrazniť prostriedky, ktoré eh, budú venované napríklad na opatrenia zamerané na boj proti účinkom zmeny klímy, napríklad e, to dosiahnutie nulových e, emisí uhlíka do roku 2050. Toto všetko by sa malo zameriavať na, alebo teda prostriedky mali byť zamerané v konečnom dôsledku na ukončenie využívania fosílnych palív. Komisia samozrejme venuje pozornosť e, trhu, čo je iste vec dôležitá, ale mala by ustúpiť do úzadia vzhľadom k významu výskumu pre celú spoločnosť. Takže my sa snažíme len dosiahnuť text vyvážený, v ktorom priority budú nastavené správne a chceli by sme reagovať správne a v zmysle zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tiež by sme chceli zdôrazniť to, že akékoľvek špekulácie a rizikové využívanie prostriedkov by malo byť potláčané a tiež chceme, alebo teda snažíme sa vrátiť do pôsobnosti nástroj pre malé a stredne veľké podniky. Osobitne tieto podniky by mali byť hlavnými príjemcami prostriedkov určeným na výskum a vývoj. Takže sa snažíme ten text zlepšiť a dúfam, že sa nám to spolu podarí. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pani Damato, za vaše vystúpenie. Teraz ostatní rečníci, pani Griffin, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som rada, že vás vidím. V prvom rade chcem poďakovať eh, Danovi a Kristianovi za obrovské množstvo veľmi detálnej práce, ktorú odvetli za taký krátky čas. Tiež chcem povedať, že nie som hologram, som tu reálne a fyzicky. Spojené kráľovstvo ešte stále členským štátom, a to tak správneho ako aj politického hľadiska a Dana Kristian, ja vám ďakujem za vašu podporu a Jerži, ako vy hovoríte často v rokovaniach, e, kým sa všetko nedohodne, nie je dohodnuté nič, takže ešte stále sa možno v Británii názor zmení a kým tá legislatíva nebude na stole, tak sme ešte stále plnoprávnym členom. Takže vítam návrh komisie, súhlasím s mnohým z toho, čo e, aj Dan, aj Kristian vyhlásili najmä z hľadiska navyšovania rozpo, rozpočtu s cieľom dosahovania reálnej hodnoty a zjednodušovania, e, zjednodušovania čerpania prostriedkov na základe skúseností z Horizontu 2020. Tiež e, vítam pripomienky týkajúce sa rodu, ktorý, ako Den správne povedal, by e, mal byť zapracovaný ako kľúčová záležitosť do financovania výskumu vývoja. Niektorí, kolegy, niektorí kolegovia už povedali, že tieto prostriedky by nemali byť eh, brané ako samostatný rozpočet, ale mali byť integrované do, do ostatných európskych programov, tak aby sme zabezpečili, že ľudia, ktorí napríklad, eh, alebo teda tam, kde výskum a vývoj možno eh, nie sú až na takej úrovni, aby sa investovalo do dosiahnutia excelentnosti. Čiže mali by sme mať mechanizmus, aby tí, ktorí sú na tom horšie, mohli vykonať ten veľký skok. A mali by sme tiež posilniť excelentnosť vo výskume a vyvojiť zároveň medzinárodnú spoluprácu s cieľom dosiahnuť túto excelentnosť, pričom tieto základné princípy by mali naďalej zostať kľúčom alebo jadrom týchto programov. Takisto by sme chceli, aby sa v texte objavila jasná zmienka o potrebe, potrebe podpory e, spoločenských vied a humanitných vied e, v rámci podpory nejakého jadra vedeckého výskumu ako povedala kolegyňa. A črtá sa tu určitý politický konsenzus naprieč všetkými politickými skupinami, takže som veľmi hrdá na prácu, ktorá bola doteraz odvedená a e, určite privítame aj naďalej dobrú spoluprácu, otvorenosť a transparentnosť. Ďakujem, Tereza. To bolo vynikajúce vyhlásenie na, na začiatku toho <laughs> vášho vystúpenia. Ďakujem vám za ňo a ďakujem aj za to ostatné, čo ste povedali. Ďalším rečníkom bude pán Gajer. Máte slovo. Chcem povedať, že mám niekoľko dôležitých bodov a ide o to, aby sa zohľadnil priemysel nielen pri misiách, ale mala by tam byť zahrnutá aj občianská spoločnosť a výskumné organizácie, Pripájam sa k tomu, čo povedali zelení, to je potlačanie zmeny klímy. Mali by sme tomu venovať väčšiu pozornosť. Som za to, aby sme spomenuli, že sa má realizovať vrcholový výskum a mali by sme pritiahnuť špičkových e, vedcov a napokon chcem ešte zopakovať jeden bod, ktorý sa aj povedal pri VVR a, horizont, e, a to je, že Horizont Európa by mal zostať občianským civilným programom. Uh, thank you very much, Ďakujem veľmi pekne. Kolega, a teraz je čas na Európsku komisiu a jej vystúpenie pán Buter, zástupca riaditeľa z generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať váženým poslankyňam a poslancom tohto parlamentu, osobitne dvom spravodajcom, e, pánovi Nikovi a pánovi Jelerovi za príležitosť e, a za zohľadnenie pozmeňovacích návrhov. Po, počet pozmeňovacích návrhov ukazuje, že máte veľký záujem o tento program a že chcete posilniť e, a sprehľadniť východiskové dokumenty. Takže som veľmi vďačný za túto spoluprácu. Ako povedal pán predseda, dúfame, že bude možné, aby obe inštitúcie dospeli k včasnej politickej dohode eh, o horizonte Európa. V prvom rade by som chcel povedať niečo k právnemu základu a následne by som sa vyjadril k niektorým z tých pozmeňovacích návrhov, o ktorých rokujete k tým základným veciam. K tomu právnemu základu. Ako povedal pán Eiler, eh, niekoľko členských štátov sa obratilo na právny odbor rady s otázkou alebo s žiadosťou o stanovisko k vysvetleniu právneho základu tohto konkrétneho nástroja a z návrhu komisie právny odbor navrhol vypustiť jeden článok právneho základu 187.3 a ponechať článok 182.4 ako jediný právny základ, čím e, dávame E, Európskom, a čím by Európskemu parlamentu vyplynula len konzultačná právomoc. Toto je rokovanie, ktoré ešte stále prebieha, však ukazuje sa, že niekoľko členských štátov zastáva to isté stanovisko ako právny odbor, najmä preto, lebo, za, lebo tento právny základ alebo téma právneho základu podľa členských štátov e, predstavuje určitý precedens pre budúci postup v podobných záležitostiach. Komisia sa však domnieva, že jej pôvodný návrh je z právneho hľadiska obhajiteľný, preto si stojí za svojím a preto vás chcem ubezpečiť, že komisia bude naďalej trvať na tom pôvodnom návrhu bežného e, zákonodárneho postupu pre tento špecifický program. K strategickému plánovaniu by som chcel pripomenúť, že účelom e, e, tohto procesu strategického plánovania v horizonte Európa je pripraviť pôdu pre programy E, pre, pre, pre tvorbu návrhových alebo návrhov. A tu by sme chceli e, vyjadriť voľu spolupracovať s ostatnými inštitúciami, ako aj zainteresovanými stranami a dať príležitosť tak členským štátom, ako aj parlamentu, aby sa zapojili do práce ešte pred e, komitologickým procesom do, pracovno, do tvorby pracovného programu. Čiže našim úmyslom je navrhnúť akýsi eh, ľahší proces eh, s príspevkami jednotlivých inštitúcií. Možno to bude schválené vo forme eh, tak záverov rady, ako aj uznesenia parlamentu. Myslíme si, že by to bol najjednoduchší a najvhodnejší spôsob, vzhľadom k tomu, že tým všetky strany dostanú dostatočnú flexibilitu na formulovanie politických a iných priorit, ako uviedol jeden z poslancov, ktorí prehovorili v rámci rozpravy. Na tomto základe komisia má dojem, že delegované akty z hľadiska strategického plánovania, nie sú vhodným nástrojom, vzhľadom k tomu, že toto strategické plánovanie by nemalo nahradiť alebo pozmeniť e, legislatívny akt, čo je účelom delegovaných aktov. E, zároveň e, by sme mali opatrne pristupovať k stanovaniu, alebo tak k tomu účelu dostatočnej flexibility a zároveň rešpektovania určitých harmonogramov. Nemali by sme teda predbiehať rokovania a vylúčiť alebo teda e, hovoriť už teraz, že vykonávacie akty budú jedinou možnosťou, ale podľa nášho názoru sú lepšou možnosťou. Z hľadiska rozpočtu ďakujem veľmi pekne za vašu, za vašu priebežnú podporu pre rozpočet, pre tento nový špecifický program. My e, chceme poznamenať, že zvyšovanie excelentnosti e, dosiahlo zvýšenie v našom rozpočte, EIC ako celok e, zase zníženie a asi vás neprekvapí, že E, podľa nás rozpočet a distribúcia medzi tri piliere je v tomto návrhu vyvážená. My sme samozrejme otvorení vašim argumentom v prípade, že sa domnievate, že to tak nie je. E, je treba, alebo teda sú, e, je tu, je tu určitý cieľ, alebo niektorí sa snažia o zníženie rozpočtu z 10 na 5 a o zníženie flexibility. Ja by som tu chcel sa odvolať na rokovania o viacročnom finančnom rámci ako takom. E, komisia sa tu však musí poučiť zo skúseností z minulých rokov a určite si pamätáte e, krízu týkajúcu sa ochorenia Ebola a Zika, kde boli veľmi užitočne vynaložené tie prostriedky, ktoré boli vyčlenené práve na takéto krízy. Takže tieto prostriedky by mali vynaložené zroma. A pokiaľ ide o štruktúru E, klastrov piliera 2, tu padla otázka, alebo jeden návrh, ktorý navrhuje rozdeliť klaster 2 e, na klaster o inkluzívnej spoločnosti a e, klaster pre ostatné spoločenstva. A tu by sme chceli povedať, že takýto klaster sa odchyluje od základnej filozofie komisie týkajúce sa klastrov, teda vzdialiť sa od, alebo teda prejsť od sektorálnych inovácií k horizontálnym inováciám. A my tieto dva klastre e, určite chceme nejakým spôsobom definovať, alebo mohli by sme definovať, ale vidíme tu veľké riziko, že tým e, otvoríme ten trend, že sa vrátime k tomu prístupu založenému na sektoroch. A my by sme chceli, alebo teda už vidíme aj na rade, že sa objavili určité návrhy prejsť od 5 k 8 klastrom a v určitom bode si budeme musieť otvorene povedať, že nemôžeme tieto témy nálepkovať ako klastre alebo, alebo volať e, klastre, ak sú to prakticky sektory, tak ako ich poznáme dnes. Čiže e, my, náš, náš návrh e, sa snažil vytvoriť novú generáciu programov v oblasti, v oblasti výskuma vývoja. Ďalej, k informačnej priepasti. My sa snažíme túto priepasť samozrejme preklenúť a preto navrhujeme rozpočet, zdvojnásobenie rozpočtu pre výskumnú excelentnosť a preto alebo respektíve to zvýšenie o 50 na preklenutie informačnej prepa, pre, priepasti, e, vyvoláva otázky. E, otázka teda je najmä to, ako merať dopad, ako merať vplyv. Toto by sme mohli oddeliť od dopadu e, národných opatrení, ktoré ste sa všetci zhodli, sú veľmi dôležité na preklenutie tejto informačnej priepasti. Avšak jedným z cieľov návrhu sú protiopatrenia a preto by sme mohli skúmať určité návrhy, ako to robiť, napríklad e, rozšírenie možností e, štipendií e, a tiež by sme mali pamätať na to, že excelentnosť a princípy hodnotia dopadu alebo dopadu ako takého, ktoré sú základmi, by mali byť naďalej v platnosti. Nové kritéria na hodnotenie návrhov sa možno podľa určitých názorov odchylujú od tohoto, ale my e, na základe úspechu Európskej e, výskumnej rady e, by sme chceli povedať, že sa musíme zamerať na excelentnosť a preto budeme skúmať akékoľvek rizika, ktoré podkopú tento hlavný cieľ. Podobne hodnotenie, alebo teda preskúmanie hodnotiaceho systému. Tu existuje určitá neobjektívnosť, alebo teda podozrenia z určitej neobjektívnosti, ale posúdenie tohto hodnotecov systému by malo byť súčasťou, e, ak sa budú zohľadňovať nové kritéria e, prípustnosti, napríklad anonymnosť a Takže to bude treba skúmať rôznych... E- Nemáme ani dôkaz o nedostatočnom zastúpení, pokiaľ ide o hodnotiteľov v porovnaní s európskymi výskumníky, pokiaľ ide o zavedenie harmonizovanú odmenu všetkých výskumníkov v programe, tak chcem vysvetliť, že Horizont Európa neplatí platy výskumníkov, ale prepláca náklady organizácie, takže to sú tí národní spot- aktéry, ktorí rozhodujú. Takže pokiaľ ide o harmonizovanú platy výskumných pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú programu, nesmieme zabúdať na to, že my neplatíme platy výskumných pracovníkov, ale preplácame skutočné náklady výskumným organizáciám za výskumnú prácu, ktorú realizovali. Takže zamestnávateľia v členských štátoch rozhodujú o platoch. A my nemáme túto kompetenciu žiadať rovnaké platy pre výskumných pracovníkov v Európe, ale chápeme citlivosť tejto témy a náš návrh hovorí o tom, aby sme mali hodinové sadzby až po maximálnu úroveň, ktorá existuje na vnútroštátnej či inštitucionálnej úrovni pri platoch za projekty. Treba tiež povedať, že všeobecné pers- vše- priemerné všeobe- e, personálne náklady v grantoch Horizon 2020 boli vyššie, než bol priemer jednotlivých krajinách v porovnateľných odvetviach. Pokiaľ ide o synergiu, tak myslíme si, že program Horizont Európa musí byť zapracovaný v celkovom e, systéme financovania programov EÚ a podporujeme e, aj my túto podporu synergie medzinárodná spolupráca. Návrh komisie má za cieľ pokračovať v svojej otvorenosti účasti ktorá vychádza z medzinárodnej spolupráci nevydaného rozsahu a je pripravený byť otvorené aj voči pridruženým tretím krajinám. Riadíme sa zásadami spoločného záujmu a vzájomnej výhodnosti. Takže zachovať možnosť pre európskych výskumných spojiť sa s najlepšími svetovými vedeckými pracovníkmi v e, konkrétnych oblastiach zostáva zachovaná. Krajiny by sa mali snažiť byť asociované a platiť do programu na druhej strane a myslím si, že to je tiež správne, návrh komisie, ktorý hovorí o pravidlách účasti, umožňuje ponúka nástroj na ochranu špecifických záujmov únie v kontexte účasti tretích krajín a ich subjektov e, a pokiaľ ide o využívanie výsledkov ERC, vítame túto podporu. Európa potrebuje viac a samozrejme, ako už povedali mnohí poslanci, budeme aj naďalej podporovať postupnú nerastúce inovácie. Chceme, aby boli dostatočne pokryté kolaboratívnymi projektami v piliere 2 a v piliere 3 to bude Európsky technologický inštitút. Je dôležité, aby právny text mal zachovaný svoj charakter a nestal sa nástrojom, všeobecných politických vyhlásení. Pokiaľ ide o misia partnerstva, vítame vašu podporu k jednej z týchto noviniek tohto programu. Tešíme sa, že súhlasíte s racionalizáciou partnerstiev. Milý priateľ, prepačte, ale ani komisári nehovoria tak dlho. Ďakujem, myslím, že som povedal všetko. Je to veľmi zaujímavé, ale keby ste to prosím dokončili v pár bodoch, Chcem sa vám poďakovať za vašu podporu pre misie a partnerstva, na ktorých cieľom je ich eh, je ich prítomnosť, nemá rozpočet. Myslíme si totiž, že tu musíme spolupracovať s parlamentom, aby sme sa dohodli na tom, na čo budú slúžiť a ako budú realizované. Potom vyriešime financie. Chcem sa na záver poďakovať obom spravodajcom za ich dobrú správu a chcem sa im poďakovať za to, že mi dali aj priestor, aby som sa vyjadril E, k ich návrhu správy a prepačte, ak som využil túto šancu predstaviť naše stanovisko a bol som pridlhý. Veľmi široká diskusia, ďakujem. A teraz sa chcem spýtať obidvoch spravodajcov, či by nezhrnuli túto diskusiu. Začal by kolega Danika. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať každému, kto sa tu vyjadril, tieňovým spravodajcom a ďalším kolegom z výboru ITRE. Chcem vám povedať, že stoja pred nami ťažké doby, zložité časy. Musíme nájsť kompromisné návrhy, musím pracovať na tých stovkách pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme dostali. Dve vysvetlenia. Pokiaľ ide o UK, tak existuje právny názor právneho odboru parlamentu, ktorý hovorí, že sa to bude riešiť v vyjednávacej komisii s Britániou. A pokiaľ ide o kritéria excelentnosti, tak tu sa hovorí o dvoch projektoch a ktoré majú rov, e, o e, projektoch s rovnakým ratingom. Ako rozlíšiť takéto dva projekty s rovnakým hodnotením? A tu prichádzajú kritéria excelentnosti. Keďže máme veľký počet excelentných projektov, ktoré prichádzajú na náš stôl, je to veľmi ťažké a je to veľmi náročné. Máme veľa projektov z EÚ aj pridružených krajín. Ďakujem veľmi pekne kolegovi a teraz dám slovo kolegovi Ellerovi. Na záver budem hovoriť po nemecky. Chcem povedať ešte veci. Pri tých 120 miliónoch by sme nemali zabudnúť hovoriť o zvýšení rozpočtu. To, týchto 120 miliónov miliónov znamená, že rada rozhodla, že pred desiatimi rokmi, že tam bude 3 DP, to by bolo vyše 180 miliard za to obdobie. My sme to nedosiahli v európskom rámci, ale každý rok aj tento rok a ďakujem aj spravodajcom za to, že e, vedecký výskumný program sa stále kreše a kreše. Takže ja nie som katolík, ale v zásade je čas zaplatiť za hriechy a mali by sme jasne povedať, že ten e, posledný krok bol ten Horizont 2020 a keď nedostaneme 120 miliard do rozpočtu, tak by sme nemali zabúdať na to, že v Európe musíme mať Eh, aj pripojenie na inovácie v celom svete, či je to Ázia, Čína, Japonsko, Južná Korea v Severnej Amerike. Síce majú exotického prezidenta, ale rozpočet, ktorý je veľmi väčší než pre Európu. Takže naši konkurenti pochopili túto tému a my nie. My sme prijali iné závery a potom robíme inak. A je to neudržateľné my sa vlastne blížime k tomu, čo rada jednomyselne schválila a preto by sme mali trvať na tejto sume. A tu chcem ešte povedať, že 8 z 10 pracovných miest, ktoré vznikli v Európe v posledných 15 rokoch, vychádzajú z inovácií, boli výsledkom inovácií. V 90 tých rokoch 20. storočí sa hovorilo o službách, o tom, že služby vytvoria pracovné miesta. To nie je pravda. My si predsa nebudeme navzájom strihať vlasy, ale jednoducho naše sociálne modely budeme môcť financovať v Európe len vtedy, ak budeme dostatočne inovatívni a, budeme dok- a dokážeme vytvárať pracovné miesta a takto zberiadanie a potom vytvoríme svet, ktorý bude sympatickejší než to, čo prac- vidíme v iných častiach sveta. A na záver chcem požiadať aj kolegov, aby boli pripravení sa zaoberá detailami pozmenujúcich návrhov, ale aby nezabudli, že teraz tu budeme nejako uh, E, obetujeme kvalitu kvôli rýchlosti. My máme 24 pracovných skupín tu na parlamente. Čítali sme posúdenia, hovorili sme s 900 zainteresovanými stranami. To nie je tak, že sme zrazu spadli z jahody a teraz zistíme, že musíme písať nejaký výskumný program. Nie, máme predsa jasnú predstavu. Máme pracovnú skupinu, ktorá sa tomu venovala a vieme, ako má tento program rozumne vyzerať. A obetovať kvalitu kvôli rýchlosti, tak chcem povedať, že sa tomu nepodliehajme pri umelej inteligencii, pri iných oblastiach sme máme dva, tri roky na predstih. V iných technológiách je to veľmi malo, ale niekde to ani nedokážeme ukázať. Máme oblasti, kde sme mali predstih 20 rokov alebo 5 rokov, teraz je to len 2 roky a chceme mať quantum mission, ak povieme, že dáme 2 miliardy, lebo chceme mať kvantové počítače skôr ako ostatní a potrebujeme dva roky na prijatie programu a potom dva roky na vytvorenie konzorcií, tak by sme si mali pozrieť, čo e, robia Číňania. 5 miliard na kvantum a Američania vo vojenskom priemysle podobne. Takže tu nejde teraz, že e, rýchlosť na úkor kvality, ale my sme veľmi pomalí a strácame ten technologický predstih v oblastiach, ktoré by mali veľmi slubné. Takže ja si myslím, že sme pripravení na to, aby sme mohli rýchlo rozhodovať, že parlament príde s rozumným návrhom a rada aj minule dlho nerozmýšľala. Ja som sám rokoval. My sme e, mesiace naťahovali E, veci, pretože rada, príslušná rada nedokázala postupovať. Prečítali niečo a potom sme tri mesiace čakali na ich ďalšie konanie. To nebola otázka kvality, ale jednoducho slimačie tempo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem obidvom spravodajcom, aj tieňovým spravodajcom za vašu otvorenosť a tvrdú prácu. A skončili sme pri čísle 4 a 5. Prišli by sme teraz k bodu 6, to je zriadenie programu Invest EU. Našim spravodajcom je Sean Kelly, ktorý práve prišiel. Výborne, ďakujem. A chcem ešte raz povedať, že pre tento spis spravodajca pripravil e, návrh správy pred letnou prestávkou, čo ukazuje znovu, že ITRE je odhodlané dodržať svoje slovo a dosiahnuť koniec procesu v tomto legislatívnom období. Takže teraz by sme začali diskusiu a dávam slovo Šonovi Kelimu. Ďakujem, pán predseda, som rád, že som tu. Aj bolo pre mňa veľkou cťou, že som spravdajcom tohto dôležitého spisu a skôr, než prídeme do detajlov, chcem povedať, že, že sa nám podarí získať ďalších 650 miliard e e, eur do ekonomiky z iných zdrojov. Je to veľmi dôležitý program pre malé stredné podniky, aby sme dosiahli naše ciele, podporili ich aj ciele v oblasti energetiky klímy. Chcem sa poďakovať aj mojim e, kolegom, ktorí pracovali na podobných témach a majú podobné správy. Junckerov plán prišiel v roku 2014 a keď sa na to pozrieme, tak je veľmi úspešný Fond Invest EU nám umožňuje byť teraz adresnejší v investičných politikách a pridávame, prinášame prácu MSP a tým sektorom, ktoré ju najviac potrebujú a aj budú potrebovať napriek úspechom v investíciách. Investičná úroveň v EÚ je stále pod úrovňou roku 2009 a teraz vidíme tu na nové problémy aj v oblasti horizontu. Vidíme našich konkurentov, ktorí rastú. Ďalší problém je Brexit. To všetko prinesie šoky v mnohých členských štátoch, napriek aj v najlepších scenároch. Preto je dôležité, aby sme boli aj naďalej ambiciózni v takomto finančnom nástroji, ktorý, ktorý financuje investície v EÚ v ďalšom VFR ako ste povedali, pán predseda, zameral som sa na niektoré e, doladenia návrhu komisie, aby tento systém lepšie fungoval a aby sme splnili investičné ciele. Poprvé som sa zaoberal otázkou spravovania, governance. Chceme, aby táto spravovanie riadenie bolo čo najtransparentnejšie pri posudzovaní projektov aby získali garanciu záruku EÚ a aby zaručili správnu odbornosť, ktorá bude v každom kroku procesu. Myslím si, že nemusíme znovu vymýšľať koleso a preto navrhujem vrátiť sa k štruktúre, ktorá e, existuje v EFSI a bola veľmi e, úspešná. V návrhu komisie je to komisia a je projektový tým, ktorý rozhoduje, či tieto činnosti sú v súlade s politikami EÚ. Ja tu navrhujem ale riadiaci výbor, kde bude zastúpená komisia, ERB, ďalší partneri a nehlasujúci člen z Európskeho parlamentu. Tento riadiaci výrob by mal mandát, ktorý zaručuje, že využívanie fondu je v súlade s politikami EÚ a sleduje strategické ciele EÚ potom by tam bola e, rada radcov, tak ako to navrhuje komisia. Tam boli dve konfigurácie, implementujúci parazní členské štáty komisia, ktoré boli zastúpené v obidvoch. Ja si myslím, že riadiaci výbor zaručí transparentnosť a vylúči projekty a návrhy, ktoré nie sú v súlade s politikami EÚ. A myslím si, že je to lepší systém. Avšak bolo mi povedané, že hodnotiaca tabulka komisie je čo, vec, čo rieši projektový tím a mala by sa znovu zaviesť. Som za to. Budem o tom hovoriť s tieňovými. Je to ďalšia úloha riadiaceho výboru v oblasti governance som navrhol ešte aj ďalšieho experta na udržateľné investície, ktorý bol v investičnom výbore. Je tu dôležité mať takúto odbornosť, najmä v oblasti klímy a energetiky, keď chceme splniť naše ciele do roku 2030. Je dôležité zabezpečiť, že investičný výbor má tú správnu odbornosť, aby dokázal prijímať rozhodnutie na použitie európskej záruky, aby sme dosiahli tieto ciele. Chcem zabezpečiť jasnú úlohu pre EIB a vítam návrh, aby, mala takúto, aby tu mali aj národné podporné e, banky, to je súčasť EFSI. potrebujeme aj jasne e, rozčlíniť úlohu EIB a MPPs, aby sme lepšie využívali tieto fondy. Potom ešte je tu prvok adicionality. Na tom pracovala už aj komisia a pretože odkazovanie nie je, tá správ, nie je ten správny postup, lepšie hovoriť o adicionalite. Musíme zaručiť, že fond rieši zlyhania trhu a vytvorí optimálnu investičnú situáciu potom by sme mali mať investičnú záruku, ktorá zaručí investície, ktoré by inak nenastali. My na rozdiel od FC tu nemusíme už hľadať rizikovejšie projekty. To je pozitívne. Investičné podmienky by mali byť teraz totiž lepšie než pred 4 rokmi. Ďalší bod, ktorý chcem uviesť. A viem, že to už trošku naťahujem, je dôležitosť e, toho poradného orgánov. Napísal som to tak, aby tento hub mal prítomnosť e, v každom členskom štáte. A tento advisory hub bude dávať informácie podnikom aj občanom, pokiaľ ide o to, aké majú e, možnosti, aby proste ich spravádzal cez ten e, celý proces, aby mali feedback už na začiatku toho celého procesu. A treba zabezpečiť, aby tento program naozaj bol sústredený v prvom rade na malé stredné podniky. 28% eh, financovania išlo do malých stredných podnikov, ale teraz v rámci Invest EU už treba, aby to bolo viac ako tých 28. A chceme eh, takisto dať niektoré nástroje dokopy pod jeden ako keby dážnik, čo je v poriadku a doplňame tu aj financovanie eh, iných programov, čiže Kozme alebo ďalšie. A musíme sa uistiť, že celý ten E, proces bude v slede s našimi cieľmi, či sú to celé v oblasti energetické efektívnosti, klimatické záležitosti, podpor malých stredných podnikov a tak ďalej. A mali sme viacero e, verejných e, vypočutí u nás, pokiaľ ide o tento investičný plán a tak každý som hovoril našim občanom, voličom, aby sa o tom s nami rozprávali, aby dávali otázky, aby sa pýtali komisie a tak ďalej. Čiže naozaj sme sa tejto téme veľmi e, venovali a je tu jedna vec, ktorá je jasná a to síce naozaj je tu dopyt po investičnom programe, ktorý e, e, dobre pristupuje k tomu riziku a toto bude, ak budeme mať tieto nástroje k dispozícii, naozaj úspešný projekt, aspoň dúfam. Ďakujem pekne. Ja som vám ten čas nerátal. Eh, alebo som vás nejako nezastavoval, ale už veľa času nám v každom prípade tým pádom nezostalo, takže ďakujem, že ste to ukončili, pán ďalej spravodajca, nech sa páči, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi eh, za jeho prácu, veľmi dobre pripravil túto správu, teším sa, že budeme spolupracovať na najbližších týždňoch. Myslím si, že pán Kelly um, tú navrhovanú legislatívu podporuje v rámci svojej správy, sú tam zaujímavé prvky, ktoré navrhuje Invest EU tam bude možnosť e, ďalej povedať, čo by mala Európska únia v budúcnosti podporovať a e, na základe akých princípov by sme mali ďalšie investície e, smerovať. A pokiaľ je o FC, o tohto predchodcu, tam sme si hovorili, že chceme tie investície dávať do tých oblastí, ktoré sú podľa nás najviac potrebné. Dúfam, že v rámci Invest EU sa nám podarí dosiahnuť kompromis e, tak, aby tento nástroj sa používal aj do budúcna. A my máme také pozmeňovacie návrhy, kde sa budeme sústrediť najmä na oblasti, alebo vyhrade na oblasti, kde máme právomoci a na tých pár bodov, ktoré podľa nás by mali byť jadrom tejto legislatívy. A to síce posilnenie toho, ako prepojiť Európu aj e, naďalej, či to je digitálne alebo prostredníctvom moderných infraštruktúr. Mali by sme každom prípade, ako povedal aj pán spravodajca, prepájať naozaj Európu čo možno najúžšie. E, treba podporiť výskum do najlepších technológií, aby sme vyriešili hlavné výzvy našich e, čias a dostali tieto produkty aj na trh, to je veľmi dôležité. A samozrejme chceme bojovať aj proti klimatickým zmenám E, s novými technológiami, s novými investíciami, tak aby sa nám podarilo dosiahnuť trvalo udržateľnú budúcnosť pre Európanov. Viem, že spravodajca a ja sme e, v zásade e, v zhode a teším sa na, tom, na to, že budeme spoločne pracovať a myslím, že veľa kompromisov sa nám aj podarí spoločne dosiahnuť. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalej za zelených. Pani Mec. Ďakujem pekne, e, pán Kelly, za vašu prácu. Európska únia potrebuje investície, keďže máme tu veľké rozpočtové obmedzenia, potrebujeme viac investícií na to, aby sme školili našich zamestnancov, aby sme e, modernizovali infraštruktúru, aby sme využívali digitálne hospodárstvo, aby sme boli konkurencieschopnejší a aby sme e, tú tranzíciu smerom k dekarbonizovanej ekonomike urýchlili. Invest EU by mal byť nástroj, ktorý dá možnosť občanom, e, podnikom a e, zamestnancom e, postupovať v týchto procesoch, aby tá tranzícia bola naozaj ekologická, aby boli dobre vyškolení. My chceme mať e, nulovo uhlíkovú e, ekonomiku e, v najbližších e, desaťročiach, teda v to, aby t, t, t, tá rovnováha, alebo no, to konečne skore bolo e, nulové v tom zmysle. A ja samozrejme v tomto e, duchu aj podporím pozmeňovacie návrhy a budem trvať na našich pozmeňovacích návrhoch, pokiaľ ide o práve tieto klimatické záležitosti. My chceme aby naozaj európske investície boli na prospech e, našich klimatických cieľov, tak ako sme sa, tak ako sme sa k, nimi, k ním prihlásili aj v rámci e, parížskej, e, našich parížských záväzkov. Chceme, aby náš rozvoj bol trvalo udržateľný. Nemôžeme rešpektovať teda musíme rešpektovať našu planetu, nedá sa ísť iba cestou neustáleho znečisťovania. Takže potrebujeme naozaj dlhodobejšiu víziu a to zo všetkých stran. E, pán spravodajca, ja e, si veľmi e, cením, ako ste definovali adicionalitu. My chceme podporiť projekty, ktoré by inak neboli financované. Musíme sa uistiť, že peniaze naozaj sú použité na ten účel, na ktorý majú byť použité. Takže chcem posilniť túto definíciu tak, aby sme zdôraznili dlho do B benefity a výhody jednotlivých projektov v oblasti klimatickej. Takisto treba vytvoriť transparentné a e, zodpovedné e, štruktúry riadenia, či sú to správne rady alebo ďalšie orgány musia byť vyvážené, aj rodovo vyvážené a to e, takisto aj e, tak, aby sa projekty vybrali objektívnym spôsobom, ako pán Kelly povedal v rámci toho scoreboardu. Pán spravodajca, takisto e, si cením e, vaše pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o, ten, o tú regionálnu rovnováhu, tak aby každý región, každý členský štát e, bol zohľadený. A preto chcem navrhnúť posilnenie toho advisory hubu, tak aby menšie projekty mohol dávať, agregovať do takého väčšieho portfólia aby vytváral také, také balíky, také bandle, aby tým pádom e, sa mohli ľahšie zrealizovať. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu s kolegami. Thank you very much, madam. Uh, next, Peter. Ďakujem. Ďalej za GUE. Pani Sakorafa. Ďakujem pekne. A ďakujem aj pánovi Kelimu, pánovi spravodajcovi za návrh e, správy v tejto veľmi dôležitej e, téme a naozaj tá téma je jednoznačne dôležitá. Ale nevítam vytvorenie nového projektu InvestEU ako takého. Strategické investície doteraz došlo k znosti. E, A viem, že málo času na to, aby sme takéto niečo mohli vytvoriť. Bolo to spustené vo februári 2017